zvýšení platu, pritom to je nemožné, nezákonné a takto sa zavádzajú tí, ktorých nás počúvajú. Je to demagogické. Ďakujem pekne, vážení poslanci. Zajtra o 12.00 sa bude hlasovať. A teraz ideme k ďalšiemu bodu nášho programu. Ide o správu Ivan, ochrana finančných záujmov spoločenstva, boj proti podvodom. V prvom rade dostane slovo e, spravodajca pán Ivan. Nech sa páči, máte 4 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Táto správa ide v nej o ochrane, ochranu finančných záujmov EÚ a je to správa komisie na základe článku 325 zmluva. V tomto článku celkom jasne hovoríme o boji proti podvodom. A správa komisie na druhej strane k tejto téme nie celkom jasne tvrdí o počte e, nezrovnalostí a koľko z nich sú skutočné podvody a ktoré sú iba nezrovnalosti je to dôležité rozlíšiť, pretože ide o to, či je to dobrovo- dobrovoľné správanie proti zákonu. Hovoríme o skutočnom význame slova korupcia, pritom chyby na druhej strane sú nezamýšľané chyby ak akceptujeme určitú toleranciu pre chyby, tak za žiadnych okolností súčasne nemôžeme tolerovať podvody musíme vykonávať naozaj nulovú toleranciu voči podvodom, keď hovoríme e, o e, ochrane rozpočtu EÚ. Ďalší dôležitý problém je problém spojený e, so zberom údajov a informácií. Musíme naozaj celkom jasne hovoriť o spôsobe, akým členské krajiny komunikujú s Európskou úniou a s Európskou komisiou, ďalej o informáciách, ktoré sa spájajú s využitím európskych e, fondov. Myslím si, že e, správy by boli kvalitatívne vyššie, ak tá zodpovednosť v politike by sa posunula tiež vyššie. Vyzývam komisiu, aby naozaj tieto národné vyhlásenia o spravovaní e, naozaj, aby boli podpísané s odpovednými ministrami alebo e, ministrami všeobecne na národnej úrovni. 16,7 miliard eur e, z európskeho rozpočtu to je suma, ktorú predstavujú vlastné zdroje. Predovšetkým príjem z cieľ. 70 dovozu v zmysle tzv. zjednodušenej procedúry, zjednodušeného postupu. Je tu správa e, Dvoru auditorov z roku 2010, kde sa hovorí, že kontrola v rámci tejto zjednodušenej procedúry je, je veľmi nízka a množstvo chýb odhalených e, súdom je privys- privysoký alarmujúci. Komisia bude a mala by vyhodnocovať dopad takýchto chýb. Rád by som poblahoželal e, úradu OLAF e, za e, jeho operáciu v príslušnej oblasti, ktorej cieľom je nielen chrániť finančné záujmy Európskej únie, ale takisto tiež bojovať proti podvodom a falšovaniu. Nad rámec poškodenia, ktoré vzniká z falšovaných produktov, teda pre finančné záujmy, môžeme hovoriť aj o negatívnych dopadoch pre spotrebiteľov a európske ekonomiky. Pokiaľ ide o výdavky, na jednej strane budem ho- hovoriť o využití európskych fondov, na druhej strane je tu boj s cieľom e, znovu získať, vrátiť ne- nevyčerpané prost- prostriedky. Musíme tu hovoriť o integrovanom systéme pre administratívnu kontrolu pod názvom AJAX. Je to veľmi dobrý systém, ale keď sa bude implementovať, bude konfrontovaný s veľkými problémami, pretože eh, eh, je tu, je tu veľké množstvo chýb. A keď hovoríme o obnove európskych eh, a znova nadobudnutí európskych prostriedkov, tak uh, 42 prostriedkov do, pre polnohospodárstvo sa znovu získa a len 50 z kohezných fondov sa dokáže e, vyčerpať. A to sú veľmi, veľmi e, e alarmujúce čísla. Ďakujem pekne. Ďakujem e, pekne pán, pánu spravodajcovi. A teraz má slovo pán komisár, pán Šemeta. Nech sa páči, máte slovo. Mr. President, uh, honorable... Pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, chcem sa poďakovať spravodajcovi pánovi Ivanovi za jeho konštruktívnu správu. Zameriam sa na šesť veľmi dôležitých eh, prvkov. Poprvé, informácie, ktoré sa poskytujú v správe, čo sa týka ochrany finančných záujmov. E, správa za rok 2009 už obsahuje nové podrobné informácie o úrovne nezrovnalosti a podvodov a hovorí aj o e, miere e, tej jednotli- mier v jednotlivých krajinách. Je tu potenciál na zlepšenie a ja samozrejme zohľadním vaše návrhy. Po druhé, čo sa týka dohovoru o ochrane finančných e, záujmov, ja pripravujem oznámenie e, v maji spolu s pod, e, pod predsedničkou komisie pani Redingovou a už budeme mať stratégiu, čo sa týka ochrany peňazí daňovníkov pred akýmikoľvek podvodmi. Týka sa to aj inštitučného rámca. A čo sa týka vlastných zdrojov, v roku 2010 komisia začala s návštevami vo všetkých členských krajinách. Išlo o to pozrieť sa na zjednodušené e, postupy a správu parlamentu poskytneme, e, ako náhle budeme mať dostatok informácií, ktorá umožní zmysluplnú analýzu implementácie a výkonov. A po štvrté, čo sa týka pašovania cigariet, e, už sme boli v kontakte so štyrmi výrobcami a budeme presadzovať e, protokol v oblasti e, pašovania a kontrol. A taktiež, e, čo sa týka pravidel verejného obstarávania, aj tu je veľká miera chybovosti a podvodov. Komisia presadzuje opravy až do výšky 100 poskytnutých zdrojov podľa toho, akú formu nezrovnalosti ide. Do roku 2012 e, navrhneme zjednodušenie a vyjasnenie smernice o e, verejnom obstarovaní na základe zelenej knihy, ktorá bude zverejnená tento rok. A ešte chcem povedať, že súhlasím e, s tým, že získavanie späť prostriedkov, ktoré neboli správne vyplatené, je v záujme EÚ. Viacročný program my taktiež sme schopní prerušiť eh, platby eh, v prípade tých krajín, kde sú eh, riadiace a kontrolné systémy nepostačujúce. V roku 2010 pre regionálny a sociálny fond viac ako 2,4 miliardy eur boli preventívne pozastavené Komisia bude tlačiť na členské krajiny, aby mali účinnejší, eh, um, účinnejšie eh, riadenie a schopnosť eh, spätného vymáhania. Napríklad v oblasti plnohospodárstva miera vymáhania stúpla na 53 v porovnaní s 10 percentami pred rokom 2006. A ešte chcem zdôrazniť, že čo sa týka viacročných programov, celkový obrazy máme až po skončení programu, potom ako e, nezrovnalosti e, boli riadne odstranené členskými krajinami. A na záver chcem ešte povedať, že komisia sa bude e, snažiť aktívne realizovať to, čo navrhuje parlament. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz dostanú slovo rečníci v mene jednotlivých politických skupín za EPP pani Makovej na dve minúty. Nech sa páči. Thank you. Ďakujem. Myslím si, že uh, uh, treba, treba sa pozrieť na kritické body. Prvý, v prvom prípade ide o skutočnosť, že správa komisie neposkytuje informáciu o odhadovanej miere nezrovnalosti a podvodov v jednotlivých členských krajinách preto nebolo možné mať jasný, urobiť si jasný obraz o tom, aká je presná miera podvodov a nezrovnalostí v členských krajinách. Okrem toho komisia len zo široka e, sa, e, zaoberala, sa zaoberala zo široka nezrovnalosťami, ale nepozrela sa detailne na podvody a to treba zmeniť budúci rok. Ďalšia otázka sa týka verejného obstarávania. Vieme, že to je oblasť, kde je najväčšie riziko podvodov a korupcie v tejto správe e, komisie si všímame že je tu zameranie na predpisy pre verejné obstarávanie, aby tu bol uniformný systém obstarávania, aby sa definovali jasné podmienky pre participáciu a účasť na verejných súťaže, aby tu boli kritéria, na základe ktorých sa tieto e, tendere robia a aby tu bola aj transparentnosť. Takisto treba revidovať rozhodnutie verejnému obstarávaniu a mala by tu byť transparentnosť, zodpovedanie sa a tak ďalej očakávame aby komis- od komisie a rady, aby sfinalizovali reformu o verejného obstarávania, aby nás v tomto konzultovali. Tretia otázka, tá sa týka transparentnosti e, fondov pre príjemcov. E, k tomuto e, má komisia web stránku, kde vidíme časť príjemcov v členských krajinách európskych fondov, ale e, potrebujeme e, toto výrazne zlepšiť. Potrebujeme e, jedno miesto, súbežné miesto, transparentné miesto, kde by sa každý mohol informovať a kde by sa nachádzali všetci príjemcovia fondov EÚ vo všetkých členských krajinách a na tej istej web stránke na základe štandardizovaných informácií by sme mali tie isté informácie pre všetkých príjemcov v Európskej únii a takisto minimálne jednu, jeden pracovný jazyk e, únie k dispozícii, pretože inak sa stratíme v množstve informácií, ktoré sú diverzifikované, ktoré nedokážu vytvoriť spoločný obraz a prispieť k transparentnosti. Takže ešte raz, ako povedal pán komisár, je tu množstvo priestoru na zlepšenia ako vždy a dúfam, že tieto zlepšenia aj nastanú. Ďakujem. Ďakujeme pani Makovej. A teraz má slovo na minútu pán Gaja. Ďakujem pani predsednička, vážne kolegyňa Kalangovia, vážený pán komisár Šemeta. Asi 80 rozpočtu e, Európskeho parlamentu sa správuje v čiastočnom manažmente. To znamená, že tu, tieto sa presúvajú na členské štáty, tam vznikajú chyby, nezrovnalosti a podvody. Každoročná správa o ochrane finančných záujmov spoločenstiev je ako keby register uh, hriechov z uh, členských štátov uh, môže a chcem povedať, že v správe komisie o ochrane finančných záujmov v nemeckej verzii som našiel na strane 11 veľmi zaujímavú vetu. Tam sa uvádza, že uh, Dva programy majú vysokú mieru nezrovnalostí, e, ktoré profit, profitujú Spojené kráľovstvo a Holandsko. A e, toto, sa, e, toto vlastne malo dopad na celkovú kvótu. No už Spojené kráľovstvo a Holandsko nám navrhovali rozpočet znížiť a preto chcem povedať, že poprosím vás, starajte sa o to, aby sa peniaze európskych daňových poplatníkov vydávali skutočne rozumne a správne. A potom budeme mať e, ďalšie úspory. Ďakujem. Pán Stars, za zelených. Ďakujem, pani predsednička. Pán komisár, vážení kolegovia. Správa o podvodoch a nezrovnalostiach, toto všetko je veľmi dôležité. My vidíme, ako sa tie peniaze vydávajú, um, vidíme, čo e, sa neudialo správne, regulárne a ako proti tomu postupovať. Takže tá správa má veľký význam. Po rozpočte vo výbore eh, parlamentu pre boj s podvodmi musíme povedať následovné. Musíme eh, naformulovať a nahliadnúť eh, do toho, do akej miery vysoké sú tieto podvody. Spojené štáty, členské štáty musia takisto urobiť vlastné správy, že toto stále nie je optimálne. My musíme vyvíjať jednoducho tlak na členské štáty a musíme sa snažiť, aby boli transparentné. Takisto ne e, e, nesprávne vyplatené peniaze musia byť stiahnuté, musia byť e, vrátené. Taliansko je skutočne problémovým dieťaťom. To vidíme takisto z týchto štatistík. Okrem toho musíme dbať na to, aby členské štáty mali povin- ohlasovať povinnosť o, um, o Eh, nezrovnalostiach. Eh, tu má Francúzsko a Španielsko ešte eh, veľké rezervy. Ja som sám stienovým spravodajcom a vidím, že tu sme mali problémy s, pa- s pašovaním peňazí, cigariet. A musíme tu dobre spolupracovať a mus- vidíme, že e, sa minulo asi 5 miliónov eur e, práve v dotáciách na tabak, ale tieto peniaze jednoducho nemôžu e, sa prepadnúť v čiernej diere pokladníc členských štátov. Musíme jednoducho musíme jednoducho bojovať s podvodmi a zlepšovať tieto postupy v jednotlivých členských štátoch. Ďakujem, pani predsednička. Poprosím vás, aby ste sa zdržali čas. Pani Češková, minúta. Ďakujem, pani predsednička. Ja vítam túto správu, ktorá sa usiluje o vyššiu mieru transparentnosti v boji proti korupcii a zasluhuje, sa našu podporu. Už na jeseň minulého roku sme pri prezentácii Európskeho účtov, dvora auditorov sme diskutovali o tom, aká je povinnosť členských štátov kontrolovať, celkovo kontrolovať vydávanie finančných prostriedkov Európskej únie. Ja považujem za potrebné, aby každý členský štát chránil finančné záujmy Európskej únie tým, že na národnej úrovni zabezpečí spolahlivé kontroly a e, sledovanie podvodov a nezrovnalostí. E, v súvislosti s tým je potrebná dobrá spolupráca členských štátov a komisie, tak aby sa poskytovali dobré a úplné informácie. Povinné e, prehlásenia o stave na národnej úrovni tieto musia byť poriadne skontrolované národným kontrolným orgánom dohoda o ochrane finančných záujmom spoločenstiev je určite dobrým sprievodným nástrojom. Česká republika, ktorá sa v tejto správe uvádza, však ešte túto dohodu neratifikovala, pretože je potrebné ustanoviť trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb, že právny poriadok Českej republiky je tradične založený na trestnoprávnej zodpovednosti len fyzických osôb. A celá táto záležitosť eh, sa teraz prerokováva na pôde Národného parlamentu Českej republiky. Chcem ešte poukázať na bod. Pardon, ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pani Andreasen. Ďakujem pekne. Väčšinou ide o korupciu a podvody. Európska komisia sa rozhodla, že e, bude e, príjmať istý e, risk, ktorý už sa odkláňa od nulovej tolerancii. Poslanci sa rozhodli, že budú súhlasiť s menami a namiesto toho budú poskytnuté platby. Iba dvaja z tých štyroch, ktorých mená boli zverejnené, odstúpili. Ja sa pýtam, či bude prepracovaná legislatíva, na ktorej títo poslanci pracovali. Dokonca niektorí e, spochybnili právomoc OLA vyšetrovať tento prípad a e, bolo vlastne odhalené, že v niektorých krajinách by sa takéto postupy nepovažovali za nezákonné a dokonca by sa ani nevyšetrovalo. Táto správa e, by mala pozastaviť všetky platby do EÚ, to aspoň navrhuje Spojené kráľovstvo a musí to byť e, riadne prešetrené. Ďakujem pekne. Pán Didie. Ďakujem pekne. Chcem hovoriť o korupcii a o politických podvodoch. Ja lutujem, že v tejto správe sa hovorí iba o tomto a pritom máme v parlamente tri prípady korupcie. Vlastne toto je iba viditeľná časť ľadovca, tí štyria poslanci. Ide o, o tisícky prípadov, kedy sa e, hovorí o nejakých e, platbách a e, často ide v podstate o krádež. Ide to priamo do vreciek politikov. Ja myslím, že tu sa odkláňame od politiky. Je tu akási, e, akési znechutenie zatvárajú sa e, na druhej strane školy, sú ťažkosti napríklad v potravinovej oblasti. E, naša strana Jobik navrhuje, aby bola stiahnutá imunitná, parlamentná imunita. Ďakujem pekne. Teraz pani Gresle. Milí kolegovia, správa PIF za rok 2009 prináša novinky, dôležité novinky. Poprvýkrát komisia sa pokúša výšku tých nezrovnalostí a podvodov klasifikovať. A s tým sa spája bohužiaľ e, taký ten pokus, ktorý cítiť na každom mieste tejto správe, e, štatistickými e, prostriedkami pripísať týmto podvodom taký nevinný charakter. To sa mi vôbec nepáčilo, pán komisár Ďalej je tu implementácia toho systému IMS. E, 800 e, miest v Európe môže poskytovať e, údaje, nie len 50 ako doteraz, takže po, počet týchto nezrovnalostí v agrárnej oblasti, v štruktúralnej oblasti takisto o veľké percento poklesli. Tento systém treba naďalej zlepšovať, Vidíme tu, že komisia má ešte stále dosť trpezlivosti pri implementácii v členských krajinách, pretože implementácia naďalej sa len pomaly tiahne a to e, možno v správe dobre vycítiť. Preto požadujeme plnú implementáciu e, IMS a až keď bude dobre fungovať, E, keď budú dobré údaje k dispozícii, že budeme mať dobré e, kvóty týchto e, nezrovnalostí k dispozícii, budeme môcť dobre pracovať. Treba s obavami pozerať na situáciu v Taliansku. Tam táto krajina je naozaj na čele v počte podvodov. 60 týchto prípadov podvodov pripadalo v roku 2009 práve na Taliansko. Preto treba v akčnom pláne práve túto krajinu si zobrať pod drobnohľad Ehm, myslím si, že je to dôležitá úloha pre OLAF. My podporujeme OLAF a preto musíme požadovať, aby e, silnejšiu podporu v komisie pre tento úrad e, bol e, citeľný teda aj v komisii. Keď komisia prácu OLAFu chce a považuje za takú dôležitú ako my, tak budeme vám vďační za odpoveď a po, pomoc v príslušnej udalosti. Ďakujem. Ďakujeme pani Grasle. Teraz pani Flašíková Beňová, nech sa páči chcela by som e, vysloviť podporu kolegovi spravodajcovi v jeho absolútne oprávnenej kritike e, voči výročnej správe európskej komisie. komisia sa len formálne sústreďuje na to čo jej členské štáty oznámia. pán komisár mali by ste sa však za pomoci špecializovaných orgánov snažiť pátrať hlbšie. musíte jednoducho vyvinúť viac úsilia a musíte sa snažiť aplikovať najnovšie metódy merania miery nezrovnalostí a podvodov keby sme pokračovali spôsobom ktorý reprezentuje výročná správa komisie za rok two thousand and nine ostanú nám iba dohady o mnohých podozrivých veciach. napríklad niektoré veľké a finančne vysoko podporované štáty vykazujú veľmi nízku mieru nezrovnalostí a podvodov. E, je situácia v nich naozaj taká pozitívna alebo je národná metodika zisťovania týchto prehreškov iba akási zhovievavá? absolútne súhlasím so spravodajcom v tom že komisia vynakladá neprimerane veľa úsilia na to aby nás v parlamente presvedčila o potrebe zaviesť akési prípustné riziko chýb namiesto toho aby sa pokúsila presvedčiť členské štáty o potrebe povinných národných vyhlásení o hospodárení. ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Ďakujem pekne, pani ja súhlasím s pánom spravodajcom, že nie je, po, nie je dobre, aby sa uh, nezrovnalosti, aby sa podvody zmiešavali s náhodnými chybami, pretože tie náhodné chyby potom odvádzajú našu povinnosť od takých závažných aspektov. Uh, ja podporujem kritiku správy komisie, pretože je málo efektívna, má málo konkrétnych, pokázaných konkrétnych podvodov. Ja si myslím, že naša diskusia by mala byť lepšia a bolo potrebné, aby sme mali viac konkrétnych informácií. bojujeme s korupciou, mali by sme začínať skutočne od, sebe, od seba a keď e, my v parlamente máme rôzne práva, tak by sme mali my dbať o to, aby aj naša práca bola vždy transparentná, aby boli jasné pravidlá robenia rozhodnutí, aby sa vylúčili konflikty záujmov a aby e, sa e, finančné prostriedky únie vydávali veľmi transparentne. Toto sú absolútne základné aspekty našej práce, ktoré musíme dodržiavať. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. A Pán Hartong na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa vám teším z tejto správy pretože musíme skutočne, skutočne vidíme, že máme veľa prípadov podvodov v Európskej únii. Komisia v podstate E, neskúma hlbšie tieto podvody a nezrovnalosti nechá len tak prejsť. Keď máme Polsko, Polsko, Rumunsko a Bulharsko, vidíme, že tam e, táto miera chybovosti narastá. Španielsko napríklad je zodpovedný za, zodpovedná za najvyššie ju mieru e, prípadov výskytu nezrovnalosti a za posledných rokov to bolo tak, že len 10 prostriedkov, ktoré boli stiahnuté, sa vrátili späť Okrem toho tu máme systém dotácií, ktoré e, sa vyplácajú predovšetkým, e, subvencií, ktoré sa e, vyplácajú predovšetkým v rámci agrárnej politiky a tam sú tiež netransparentné postupy. Toto všetko vyzerá na papieri veľmi dobre, ale musíme si povedať, do akej miery budú tolerované tieto prípady podvodov a dokedy za to budú platiť naši, naši občania. Ďakujem, pán, Ma, pán Macony. Áno, prepačte, ešte uh, by som chcel... Uh, je otázka uh, na pána Hartonga? Súhlasíte s tým? Máte 30 sekúnd, pán Staes. Ja, meneer Hartong, ik heb uw speech goed aangehoord. Pán Hartong, ja som si pozorne vypočul váš prejav, ale ja som počul, uh, si vypočul aj pána uh, Gajera, ale, ktorý povedal, že dvaja neto e, platci e, Veľká Británia a e, Holandsko takisto majú s týmto problémy. Vy odsudzujete ostatné krajiny, ale čo urobíte s tým, aby aj Holandsko dostalo svojim deficitom? Pán Hartog, máte 30 sekúnd na odpoveď. Áno. Ja by som sa chcela poďakovať e, ctenému kolegovi za otázku. Keď si si prečítali túto správu, tak môžete zistiť, že Holandsko a Spojené kráľovstvo, o to neviem, ale Holandsko platí k tým krajinám, ktoré má e, najnižšie percento prípadov podvodov. A keď ide o podvody, tak e, samozrejme boj s podvodmi v každom prípade podporujem. Ďakujem, hovorí pani Predsednička, teraz pokračujem s pani Macony na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Ja e, chcem vysloviť e, moju, e, moje poďakovanie pánovi spravodajcovi. Ide o to, že komisia nebola veľmi pozorná, nie je veľmi pozorná voči tomto parlamentu, pretože v priebehu minulého roku bolo predsa už oznámenie komisie o jednotlivých špecifických eh, podujatiach a opatreniach, ktoré mali byť realizované, tak aby sme našli odpoveď na naše ciele a to je ochrana finančných záujm spoločenstiev. Eh, mali by sme agovať v záujme daňových poplatníkov a bojovať s podvodmi a bojovať s nezrovnalosťami. Ide jednoducho o to, aby eh, finančné prostriedky Európskej únie neboli využívané neprávom a aby sa všetky nezrovnalosti a podvody a aby boli ohlásené. A keď si pozriem tie čísla, ktoré nám boli teraz predložené, tak vidím, že sme stroskotali. My by sme jednoducho mali um, sa pokúsiť priamežom v niektorých veľmi kritických bodoch uh, ísť hĺbšie. E, tak ako moji kolegovia e, predo mnou už na to poukazovali, tu ide o zodpovednosť členských štátov, o ohlasovanie, o komunikáciu členskými štátmi, takisto aj o jed, e, jasnosť jednotlivých ustanovení. Samozrejme je dôležité, že musíme mať jasné predlohy na to, aby sme postupovali voči podvodom a nezrovnalostiam. Musíme mať bezpečné dáta, E, ktoré sa zbierajú a v tých oblastiach, ktoré sa kontrolujú. A takisto ale pri realizácii sa to musí reali- z- zohľadniť. A myslím si, že tu sme trošku e, veľmi opatrní a postupujeme pomaly. Teraz k prvému budovu, čo sa týka členských štátov, tu chcem e, počiarknúť, že národné systémy sú takisto chybavé, pretože pri stanovovaní a konštatovaní jednotlivých podvodov sú rôzne postupy a v, Taliani, v Taliansku sa to tiež stalo niekoľkokrát, e, tak ako to hovoril pán spravodajca. Aj dovolte mi ešte niečo doplniť. My máme určite lehoty, ktoré sú veľmi dlhé a musíme sa jednoducho pokúsiť tu niečo urobiť, ale na súdoch a v trestnom, a e, v trestnom stíhaní sú tie lehoty príliš dlhé. A potom, keď sa konštatuje nejaký podvod alebo nezrovnalosť, tak je jasné, že e, tie lehoty aj na stiahnutie a vrátenie týchto peňazí sú príliš dlhé. Naozaj ste e, vyčerpali e, veľa času ostatným. Pani Hercog. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať e, správodajcovi činnosť parlamentu a dvora auditorov je veľmi dôležitá a aj národní auditory odvádzajú veľmi dôležitú prácu je e, potrebné mať jasný obraz o našej práci. Malo by to byť transparentné. My všetci musíme byť eticky, morálni. Náš parlament musí v prvom rade byť e, daný do poriadku a potom musíme mať prísnejšie, účinnejšie pravidla v porovnaní s tými súčasnými. A ja taktiež chcem zdôrazniť, že je dôležité odčleniť podvody od nezrovnalosti. Nejde o to isté. Musíte po e, postihnúť alebo stíhať e, podvodníkov, ale tí, ktorí e, urobia chybu, s nimi sa musí zaobchádzať inak. Musíme taktiež môcť vplývať na členské krajiny, podporovať ich v tom, aby poskytovali informácie všetkým agentúram, aby bola chybovosť čo najnižšia pri využívaní európskych fondov. A nie je prekvapujúce, že mnohé nové členské krajiny sú uvádzané v tomto zozname. Ďakujem pekne pani McGuinness. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem poďakovať eh, všetkým, ktorí sa podielali na tejto správe. Je to dôležitá správa, pretože daňovníci chcú vedieť, že ich, e, ich peniazmi sa dobre hospodári. Chcem e, zúrazniť to, čo povedal posledný rečník, rozdiel medzi podvodmi a nezrovnalostiami pre e, širšiu verejnosť. Podvod to je istý zločinecký úmysel, ale nezrovnalosť to je, to je jednoducho chyba, porušenie európskych pravidiel, či už závažné alebo ľahšie. Treba naozaj tieto dva prípady jasne rozhodnúť rozlíšiť. A polnohospodárstvo, o tom hovorili niektorí kolegovia, je dôležité, aby sme mali úplnú transparentnosť v oblasti platieb. A bol vykonaný obrovský pokrok, ale myslím, že s e, blížiacou sa reformou SPP musíme ešte zlepš- zlepšovať tieto reformy. Chcem hovoriť ale o odseku 24. Tu sa hovorí o kontrolnom systéme v mojej krajine dostávajú e, farmári nové pokyny a je, sú e, obrovské, e, obrovská pozornosť sa tomuto venuje a ja chcem povedať, že niekedy sú jednotlivci vlastne chytení do tohto systému a pritom tí väčší hráči, ktorí sú možno že zodpovední za podvody, tí nie sú až tak dotknutí, takže prosím, neterorizujme jednotlivcov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujeme pani uh, McGuinness, teraz pán Balčitis, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcem poďakovať uh, kolegovi za prípravu tejto správy. Európske a e, daňové prostriedky našich poplatníkov sa musia použiť efektívne. Ak to chceme zabezpečiť, treba sa postarať o to, aby členské krajiny mali dobre kontrolné mechanizmy, a aby mali dobré mechanizmy odhaľovania podvodov. Dôležité sú spolahlivé a porovnateľné informácie o podvodoch. Súčasná miera zistených podvodov je nízka. Treba to zlepšiť a treba konať, aby sme e, odhalili všetky nelegálne využité európske prostriedky z fondov. Kľúčový element je tu skutočnosť, že správy parlamentu a každoročné správy komisie o ochrane finančných záujmov EÚ by mali byť dobre prijímané členskými krajinami a radou. A to by prispelo k dobrým potrebným krokom na boj proti podvodom v tejto oblasti. Ďakujeme a teraz má slovo pani Ivanová. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Žiaľ, táto správa opäť e, konštatuje, že je tu znepokojujúce percento dotácií, ktoré boli e, chybne e, použité a nedajú sa uzískať späť a pritom si myslím, že sú dostatočné údaje na to, aby sa e, dalo zakročiť voči takýmto krajinám. Mnohí kolegovia povedali, že nezrovnalosti a podvody, že to nie je to isté, že to treba rozlíšiť a myslím, že prístup e, v prípade nezrovnalosti je príliš všeobecný, nie sú tam dostatočne konkrétne opatrenia. E, ja vítam to, že v polnohospodárstve sa rešpektujú normy do výšky 95% a pritom e, nulová nezrovnalosť a podvodov v prípade niektorých členských krajín to ma trošku nabádza k obozretnosti Myslím, že by sa kontrola mala zlepšiť, ale na to treba konkrétne údaje a taktiež systémy riadenia a kontroly v členských krajinách na to, aby sme si mohli byť istí, že je to v poriadku. Je totiž to pravdepodobné, že to, tá 0%, 0 e, e, chybovosť e, odzrkadluje nefungujúce systémy v súlade s údajmi dvora auditorov minimálne 30 nezrovnalosti by mohlo byť skonštatovaných na národnej úrovni pred schválením Európskou komisiu a myslím, že všetky členské krajiny spravia všetko, čo bude potrebné na zlepšenie e, mechanizmov na identifikáciu chýb a ich odstránenie. Chcem požiadať komisiu, aby spravila všetko, čo je potrebné na zber informácií o systémoch riadenia a kontroly v členských krajinách a musia to byť aj vhodné opatrenia na odstránenie chýb a e, nezrovnalosti. Ďakujem pani Ayala Sanders na minútu. Ďakujem pekne pani predsednička. A ja chcem zablahoželať e, spravodajcovi za túto prácu, pretože je to e, dosť e, kontroverzné ochrana finančných záujmov, boj proti podvodom. Ide o to pozrieť sa na definíciu podvodu. Ide o jasný úmysel a potom je, sú tu nezrovnalosti alebo chyby. Všeobecne sa to všetko e, háže do jedného vreca a tie čísla možno neodzrkadľujú skutočnosť, ale my sme eh, mohli skonštatovať eh, jednotlivé meškania v oznámeniach eh, členskými krajinami a to stiažuje prácu. Treba taktiež pripomenúť, že máme už definitívne čísla a Posledný cyklus sa týka e, roku 2009. My sme už začali aj e, nový cyklus 2004-2006. E, ukončený bude cyklus na rok 2004 je tu správa aj OLAFu a etický kódex. Všetko má odhaliť podvody napríklad aj vo vzťahoch, obchodných vzťahoch s Čínou. E, ďakujem, musím vás prerušiť, hovorí predsednička pán Kocolino na minútu. Ďakujem pekne. A ja sa chcem poďakovať spravodajcovi. Hovorí sa tu o zmenách, o kontrolných e, systémoch, o oznámeniach dnes je e, situácia zaujímavá hlavne v prípade niektorých krajín, e, tie, ktoré poskytujú informácie. Niekedy je tá úroveň veľmi nízka, e, hlavne vo vzťahu so štrukturálnymi fondmi, poľnohospodárskymi a predstupovými fondami. Možno, že by bolo dobré tieto údaje spresniť a overiť sa overiť si, či sú dôveryhodné. Možno, že je tu niečo, čo e, sa potvrdilo e, v čase. Boj proti daňovým únikom. E, tu ešte nie je zaručená úplná spolupráca členských krajín a jednotlivých vlád. Takže to, čo sa navrhuje v rámci revízie, v oblasti verejného obstarovania je dôležité, treba e, skutočne prstom ukázať na tých, ktorí e, nedobre využívajú jednotlivé prostriedky. Ďakujem pekne pán Stavrakakis na minútu. Ďakujem aj ja. Sa chcem poďakovať e, spravodajcovi za vynikajúcu prácu, teda čo sa týka ochrany finančných zájmov EÚ a boja proti podvodom. Táto správa naozaj komplexne hovorí o všetkých oblastiach, v ktorých členské krajiny majú e, akési zdielané riadenie alebo hospodárenie, napríklad e, spoločná polnospodárska politika a tak ďalej. Súhlasím aj s e, tým, čo sa hovorí o predstupových fondoch. Treba taktiež nadviazať na prácu OLAFu a nehovoriť iba o výročnej správe, aj keď sú tam dôležité prvky a môžeme ich použiť v kontexte revízie a taktiež v kontexte ďalších období. Ďakujem pekne, pán Kalfin, a vy rešpektujte čas. Uh, Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Budem hovoriť po bulharsky. Uh, Chcem zablahoželať uh, spravodajcovi za odvedenú prácu. My sme už viackrát dokázali, že Európsky parlament mm, kladie veľký dôraz na dobré čerpanie európskych fondov a teda e, peniaze daňovníkov. Viacerí kolegovia o tejto problematike hovorili. Ja chcem vyzvať komisiu k tomu, aby vypracovala jasnejšie, transparentnejšie pravidla. Komisia totiž to nevysvetľuje napríklad e, podvod, e, nezrovnalosť, dokonca sa tu hovorí o podozrení podvodu a to vlastne celú vec ešte len e, komplikuje. Komisia by mala zaviesť jasnejšie pravidlá, hlavne vo vzťahu e, s informáciami, ktoré poskytujú členské krajiny a týka sa to aj tých národných oznamení, ktoré by mali podliehať auditom. Ďakujem. Teraz sa prechádzame ku keďže pani Basisku ako prvá financiare trebuie redusă în fiecare stat membru. Sume mari din fondurile UE sunt... Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Množstvo prostriedkov EÚ sa používa na iné účely, než tie primerané a, a narastá počet podvodov. Viem, že to sme viackrát zopakovali. Máme efektívny spôsob, ako korupciu e, e, v oblasti verejného obstarávania eliminovať a to je systém elektronického obstarávania keďže naša krajina sa nachádza na hranici e, e, Európskej únie, tak my, Rumúnsko, máme vysokú mieru zodpovednosti, keď ide o znižovanie dopadov nelegálnych aktivít. V, tomto ohľade štátne orgány zorganizovali množstvo operácií za posledných mesiacov s cieľom eliminovať korupciu e, v colných zložkách. Potrebujeme posilnenú spoluprácu a vymieňať si najlepšie skúsenosti eh, v rámci krajín Západného Balkánu, aby sme eh, si vylepšili situáciu v Európskej únii. A tu mám eh, na mysli hlavne pašovanie cigariet. To je veľmi nebezpečné pre náš rozpočet. Ďakujeme. A teraz má slovo ďalší rečník, pán Obermajer. Ďakujem z nepozornosti a e, nevedomosti sa udejú mnohé nezrovnalosti, e, podvody ale zase vychádzajú e, z, krim, z kriminálnej aktivity. Keď sa pozrieme na Brusel, tak e, mož, možno hovoriť o modernom Robi, Robin Hoodovi. Nede tu o poškodenie vtedajšie, ale o poškodenie európskych daňových prostriedkov. Tu treba, tu treba mať nie, ako do, dopady tresty finančné, ale vyňatie z, z financovania z fondov. Nie je prípustné, aby inštitúcie, hlavne Európsky parlament a OLEF, navzájom si zabraňovali pri e, vyšetrovaní a zisťovaní. Kohezná politika, prístupová politika agentúry, tu musí nastať zmena zmýšľania a musí byť vytvorený poriadok. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz má slovo pán Píper. Ďakujem pani predsednička. Tieto podvody za posledné roky výrazne poklesli v číslach. Napriek pokrokoch v oblasti transparentnosti a kontroly e, je tu pohľad naďalej kritický. Hlavne zaobchádzanie niektorých členských krajín s nespravodlivo vyplatenými prostriedkami. To je len naozaj zlomok z týchto prostriedkov, ktorý sa vracia do e, pokladníc EÚ Komisia musí tieto prostriedky opätovne e, získavať späť, vymáhať ešte lepšie. E, e, mala by trestať členské krajiny nižšou mierou ďalších príspevkov po také dlhé obdobie, kým Brusel nedostane opätovne späť tieto nespravodlivo vyplatené prostriedky. Podľa princípu, keď nič nebudem vykazovať, nemusím sa starať o vymáhanie a ani to by nemalo byť prípustné, že potom prostriedky by zostávali v daných krajinách. Španielsko, e, e, Francúzsko by v tejto súvislosti mali otvorenejšie vyložiť na svoj svoje karty a zlepšiť svoje výkazníctvo. Ďakujeme, pán Piper. Týmto sme uzavreli postup CatchDI a teraz dostáva slovo pán komisár Šemeta. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca. Ešte raz chcem poďakovať pánu Ivanovi za konštruktívnu a dobrú správu a takisto za príspevky, ktoré predniesli počas tejto rozpravy e, jednotliví poslanci. Určite ich e, zvážime, keď budeme pripravovať správu za rok 2010. Komisia e, zlepší formát a obsah výročnej správy podľa článku 325 o finančných záujmoch EÚ a zohľadním návrhy, ktoré tu odzneli počas rozpravy. E, takisto sme už zlepšili štatistiky, e, ale samozrejme je tu ešte priestor na zlepšenie a my e, žiadame členské krajiny, aby predkladali viac informácií a aby lepšie rozlišovali medzi nezrovnalosťami a podvodmi, aby lepšie prezentovali svoje jasne čitateľné informácie o oboch e, kategóriách, či už podvodoch alebo nezrovnalostiach, ako povedala pani Gresle. Môžeme pri spravovaní týchto nezrovnalostí zlepši- dosiahnuť zlepšenia, berieme to veľmi vážne Takisto sa tu objavila otázka transparentnosti e, príjemcov. Zlepšujeme ju a vaše podnety, ktoré tu zazneli, takisto zanalizujeme e, na pôde komisie. Komisia tiež zdieľa ten váš názor, že hoci členské krajiny prijali kontrolné opatrenia e, v boji proti podvodom a korupcii, e, stále zostáva priestor na ďalšie zlepšovanie a tu chcem e, reagovať na poznámky pána Gajera. Môžem naozaj potvrdiť, že podvody nemajú prekážku v národných hraniciach viacero členských krajín, nových členských krajín E, nie sú tým jedinými vinníkmi. Je to problém pre e, členské krajiny, ktoré ste spomenuli vo vašom vstupe. Samozrejme, že musíme sa tejto téme vážne venovať naprieč Európskou úniou a môjim zámerom je naozaj zlepšiť e, obsah správ, hlavne nasledujúce správy za rok 2010 a moje oddelenia v, na tom intenzívne pracujú a verím, že správa za rok 2010 bude mať čo najvyššiu možnú kvalitu. Ďakujeme pánu komisárovi a tým pádom sa rozprava uzavrie. E, uzavrie ju samotný pán spravodajca, pán Ivan, nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať komisa- pánovi komisárovi a všetkým, ktorí prispeli e, k tejto správe, či už e, počas tejto rozpravy alebo formou pozmenujúcich e, návrhov a dobre sa mi spolupracovalo aj s tieňovými spravodajcami. Táto správa je výsledkom tejto dobrej spolupráce. Opäť chcem povedať, že potrebujeme jasne zadefinovať eh, podvody a nezrovnalosti, aby boli rozlíšené. Môžeme súhlasiť s istou eh, toleranciou vo vzťahu s nezrovnalosťami, ale musí byť nulová tolerancia pre podvody. E, národné prehlásenia o e, manažmente musia byť podpísané politickými e, zodpovednými, hlavne príslušným ministrom. Tešíme sa na zjednodušený postup, ktorý navrhne komisia, pretože je veľmi dôležité opraviť eh, vlastné rozpočtové zdroje a to čo najúčinnejšie. Čo sa týka pravidel pre verejné obstarávanie, a e, využívanie alebo čerpanie európskych fondov e, v jednotlivých členských krajinách. Tu sa dá povedať, že vo viacerých krajinách ide e, o nadmernú administratívu. Má to bojovať proti podvodom, ale zároveň to vytvára práve príležitosť pre podvody spojené s čerpaním fondov. V tieto fondy sú dosť e, politické povahy a niekedy idú priamo e, politickým zástupcom. Ja vítam návrh e, systematicky pozastaviť vyplácanie fondov, keď ide o podozrenie z podvodu. A členské krajiny by potom mali byť ochotné čo najrychlejšie reagovať v prípade podozrenia z podvodu. Ďakujem pekne všetkým rečníkom. Rozprava je ukončená. Hlasovať sa bude zajtra o 12. A týmto prechádzame k hodine otázok na komisiu.